E, správa Andrzej Zip, obmedzenie emisí určitých znečistujúcich látok do vzdušia. Ako prvý vystupí pán spravodajca Andrzej Zip, 4 minúty. Frau Vorsitzender. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Prvá, ktorom budeme jutro głosowali, ustala limity emisí. Táto smernica, o ktorej budeme dnes, respektíve zajtra hovoriť, sa týka emisí prachových častíc, oxidu siličitého a oxidu uholnatého a týka sa spalovacích e, zariadení s určitým vymedzeným výkonom. Takže je to súčasť balíka, e, je tam, je, je, ide o pokus e, zakryť alebo prekryť istú dieru v legislatíve, ktorú tam zanechala smernica o e, ekologickom návrhu. E, a e, to dieru medzi 15 a 50 MW výkonu. Ide o postupné zlepšovanie kvality vzduchu, pričom by sa mali zlepšovať tak súčasne existujúce zariadenia, ako aj budúce projekty a ochrana sa týka malých zariadení do 5 MW, ktoré sú e, prevádzkované buď malými a stredovými podnikmi, respektíve elektrárenskými spoločnosťami a e, sú, alebo teda inými spoločnosťami, ktoré poskytujú verejné prospešné služby a používajú sa napríklad na vykurovanie škôl a iných e, verejných budov. Tieto zariadenia by vyžadovali príliš vysoké investície, aby mohli splniť e, požiadavky novej smernice. Ide napríklad o zariadenia spalujúce biomasu, osobitne v škandinávskych krajinách a e, výnimka bola poskytnutá aj pre e, kombinované elektrárne, ktoré zabezpečujú centrálne vykurovanie v obytných oblastiach, kde takéto investície by boli príliš vysoké a zároveň treba chrániť konečných používateľov pred prílišným zvyšovaním ceny tepla. Tu e, je cieľom podporovať politiku výmeny e, individuálnych e, zdrojov tepla za kolektívne zdroje tepla, čo je veľmi dôležité v určitých oblastiach strednej a východnej Európy a môže mať imradný vplyv na kvalitu vzduchu. Konečný text smernice je dobrou kombináciou potrieb, vzhľadom k tomu, že chráni životné prostredie a zohľadňuje ekonomické a e, sociálne ciele. My sa snažíme zabrániť extrémnym nákladom tak na strane konečných používateľov, ako aj prevádzkovateľov. 23. júna počas neformálneho trialógu bola dosiahnutá dohoda medzi parlamentom, radou a Európskou komisiou Pričom táto dohoda bola akceptovaná aj koreperom z jedinou krajinou, ktorá hlasovala proti a na výbore pre životné prostredie v parlamente takisto hlasovanie bolo pozitívne, bolo kladné, väčšina teda rozhodla za. E, zasadnutie výboru bolo tiež v júli, teda bolo v júli Rokovania, musím priznať, boli trocha komplikované, pretože sme potrebovali schváliť všetky jednotlivé smernice, ustanovenia smernice a bolo treba prihľadať na to, aby sa celá vec brala ako balík, ako konzistentný, e, konzistentný kus legislatívy. A ja by som týmto tu chcel poďakovať e, všetkým za podporu, e, a to v prvom rade celému rokovaciemu týmu Európskeho parlamentu, Európskeho parlamentu a chcem vyjadriť tiež vďaku teňovým spravodajcom. Rád by som poďakoval lotyšskému predsedníctvu Európskej komisie a jej zástupcom za spoluprácu, ktorú nám poskytli. Vďaka vám všetkým sa podarilo dosiahnuť mnoho veľmi dobrých dohôd. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. A teraz udelujem slovo pánovi komisárovi Filovi Hoganovi. Members of Parliament, Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť na tejto diskusii vzhľadom k tomu, že vzhľadom k tomu, že kolega komisár Vele sa tu nemal zúčastniť. Ehm, obmedzovanie emisí je veľmi dôležitý, teda tá, táto správa je veľmi dôležitou časťou tak 7. Eh, environmentálneho akčného programu, ako aj pracovného programu Komisie v oblasti životného prostredia. Je to vec, ktorá je blízka môjmu srdcu, pretože bola prijatá v roku 2013 za írskeho predsedníctva. Eh, eh, znečisťovanie vzduchu zhoršuje na životné prostredie, zhoršuje zdravie, spôsobuje 400 tisíc predčasných umrtí a viac ako 100 tisíc stratených pracovných dní ročne ako ste hovorili, e, novou legislatívou vzniká diera v legislatíve a my potrebujeme e, vyriešiť túto dieru e, v smernici, takže by som chcel menom komisára Veleho poďakovať pánovi spravodajcovi Gribovi, jeho výboru Envy za prácu, ktorú odviedli na tomto návrhu, pretože vďaka rokovaciemu týmu parlamentu bolo možné E, udržať ekologickú integritu navrhovanej smernice a e, venovať sa oprávneným prípadom, kedy členské štáty potrebujú flexibilitu. Ustanovenia flexibility, ktoré sa týkajú ďalkového vykurovania a využívania e, biomasy, alebo teda spalovacích hraní na biomasu, sa snažia zabezpečiť maximalizáciu synergií. Parlament tiež jasne naznačil, že sú dôležité ďalšie veci, napríklad energetická účinnosť a emisie CO2 pardon, CO. Komisia sa bude venovať týmto revizným doložkám. Tiež chcem povedať, že smernica pre spalovacie zariadenie je veľmi e, dobrým príkladom kvalitnej legislatívy, pretože bola navrhnutá tak, aby e, tieto postupy boli, boli finančne priateľné pre e, malé a stredne veľké podniky, aby sa minimalizovalo bremeno na všetkých ostatných účastníkov trhu. A pokiaľ niekto bude tvrdiť, že tu sú určité nedostatky v oblasti životného prostredia, tak táto smernica zároveň podporuje e, rozvoj európskych technológií e, na obmedzovanie znečisťovania vzduchu a preto komisia e, tento kompromis podporuje, aj keď musíme vykonať vyhlásenie, kde nemáme žiadny názor na doložku o vykonávacích aktoch. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz v mene e, výboru ETRE e pán e, Federlík, avšak nie je tu žiaľ prítomný, to znamená, že teraz v mene EPP Giovanni Levie dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár Hogan. Chcem najprv poblahoželať pánovi Andrejovi Gřibovi a všetkým kolegom, ktorí vyvinuli úsilie, aby sme dosiahli tento kompromis, pretože ide o veľmi dôležitú európsku legislatívu, e, ktorá môže pomôcť k obmedzeniu emisí CO2. Chcem poďakovať takisto aj komisárovi, ako aj predsedníctvu e, za veľmi mm, za veľkú, veľmi dobrú spoluprácu pri príprave tejto legislatívy, pretože ide o legislatívu, ktorá sa týka strašne veľkých spaľovacích vazových približne 150 tisíc s menovitým tepelným príkonom od 1 do 50 MW. Oni môžu veľmi dôležitým, eh, alebo veľmi dôležitým, veľmi eh, prispieť k znižovaniu emisí CO2 a eh, takisto aj vďaka tejto legislatíve môžeme dosiahnuť cieľ, ktoré sme si stanovali v, OPS, v rámci zníženia znečistenia ovzdušia. Hm. Tento text predstavuje kompromisný návrh medzi rôznymi postojmi, ale podarilo sa nám to spieť dohode, ktorý pozmenil ten návrh pôvodnej komisie. Umožňuje nám to reálne implementovať túto legislatívu a dosiahnuť aj cieľe zlepšenia európskeho ovzdušia bez toho, že by sme zvyšovali administratívnu záťaž. Chcem vám ešte pripomínať členským štátom, aby zvážili eh, tie eh, prahové hodnoty emisí CO2, ktoré nie sú v eh, súlade s tým, čo by sme si v EÚ žiadali. Je potrebné si v roku 2020 zvážiť, či sa podarilo dospieť k pokroku a pretože myslím si, že toto je veľmi dôležitá príprava aj pre konferenciu COP21 v Paríži, kde chceme potvrdiť, že my sme protagonistom najväčším predvojom za boj pre zlepšenie klímy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Massimo Paolucci eh, v mene SAD eh, v Európskom parlamente dve minúty. Ďakujem, pani predsedníčka. Nakoniec po toľkých slovách sa nám podarilo urobiť niečo konkrétne. Konečne sa nám podarilo odstrániť to legislatívne vákuum. 150 tisíc stredne veľkých spaľovacích zariadení, ktoré majú menovitý teplný príkon od 1 do 50 MW, bude e, túto iniciatívu vítať. Tieto sa používajú na výrobu elektriny, vykurovanie, chladenie domácnosti, obytných domov, poskytovanie tepla, páry. Hovoríme o spadovacích zariadení, ktoré vypúšťajú do vzduchu NOx, e, oxid silicity, prachové častice a tak ďalej a ktoré naozaj prispievajú k tomu, že znečistenie ovzdušia je stále vyššie a vyššie. Toto je hlavná príčina častokrát práve tieto častice umrtnosti občanov a preto Musíme urobiť niečo preto, aby sme znížili tento ich obsah. My ako socialisti a demokrati sme si toto veľmi želali a myslíme si, že je to veľmi dôležitý krok vpred, že je to rozumná dohoda, za ktorú sme sa zasadzovali a ktorá môže prispieť k zlepšeniu zdravia našich občanov a celej planete. Chápeme, aké sú tieto rozhodnutia. Myslím si, že je to veľmi rozumné a pokiaľ ide o pôsobnosti tejto legislatívy, myslím si, že musíme urobiť ešte viacej. Podarilo sa nám dospieť k rozumnému kompromisu a myslím si, že musíme teraz pretaviť to do konkrétnych činov tak, aby európske štáty boli naozaj povinne zaviazané urobiť eh, niečo viacej. Je potrebné naozaj dospieť ešte ku kompromisu, aby sme to aj z dlhodobého hľadiska zabezpečili a aby všetky tieto veľké spalo, stredne veľké spalovacie zariadenia eh, boli súčasťou tohto procesu. Socialisti a demokrati, my sme presvedčení o tom, že tento nástroj je veľmi dobrý. Veľmi pekne ďakujem. A teraz v mene skupiny ECR Pani Jadviga Višnevská, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené dámy, vážení páni, je dobrou správou, že konečné znenie smernice o e, e, obmedzovaní emisí určitých znečistujúcich látok do vzdušia rozstýluje viaceré obavy, ktoré sme počúvali z rôznych strán pre mňa je dôležité, že e, e, to, že e, ohrievacie zariadenia, ktoré sú veľmi populárne vo viacerých členských štátoch, vrátane Polska častokrát, alebo zväčšie využívajú uhlie. V Polsku máme veľmi veľa uhlia a títo zariadenia v Polsku v zmysle platnej národnej legislatívy sa modernizujú a to znamená, že povinnosť ďalšej modernizácie bude znamenať zvýšenie nákladov a napokon e, e, viesť k tomu, že takéto zariadenie bude treba e, zatvoriť a občania budú musieť využívať i individuálne kúrenia a to bude znamenie ozdušia z hľadiska zdravotníckej a environmentálnej politiky. To by bolo kontraproduktívne možnosť e, e, výnimky e, pre takéto zariadenie z vyšších limitných hodnot do roku 2030 je napokon prejavom zdravého zmyslu. Som veľmi rada, že môj pozmenujúci návrh sa dostal do záverečného textu z smernice, podľa ktorého merania sa musia robiť za E, stabilných, e, stálych e, podmienok. Kauza Volkswagen, teda spoločnosť, ktorá klamala vo veci emisí v krajine, ktorá podporovala zniženie emisí, hovorí o tom, že treba mať reálne predstave o povinnostiach znižovať emisie a na druhej strane je veľmi dôležité zabezpečiť kontrolu nad splnením týchto povinností. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene skupiny ALDE pán Jan Hujte má tiež dve minúty. Ja, dank u Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcel tieňovej spravodajkyni Zalde aj všetkým ostatným tieňovým spravodajcom, aj, aj spravodajcovi poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, za to, že sme sa dopracovali k tomuto výsledku. Toto legislatívou podľa mňa sa uzavrel kruh a stredne veľké spalovacie zariadenia sú regulované, tak ako je to pri veľkých spalovacích zariadeniach. Cieľom je e, znížiť emisie oxidov síry, oxidu uholnatého a takisto e, prachových častíc. To e, dobrá spolupráca Rady komisia a parlamentu priniesla solidný balík, ktorý je funkčný a ktorý sa bude dať nasadiť v celej Európe. Môj príspevok a príspevok mojej skupiny bol taký, aby sme tlačili na čo najnižšie emisné limity, pokiaľ na to bol nejaký dôvod. A to sa podarilo, hoci sú určité výnimky, ktoré podľa nášho názoru sú oprávnené ako spolu zákonodarca sa domnievam, že by sme mali prihľadať aj na prax a e, Európska únia by mala a chce stimulovať e, využívanie biomasy a preto je vhodné mať výnimku pre spalovacie zariadenia na biomasu. E, takisto sa toto legislatívo snažíme zabrániť tomu, aby nejaké zdvojené zvojená legislatíva, napríklad smernica pre emisie, E, ktorá s týmto kolidovala, aby sa toto neobjavovalo. Sú samozrejme aj núdzové situácie a počas núdzovej situácie je možné určité zariadenia využívať e, aj mimo nastaveného rámca. A e, my ešte stále musíme bojovať proti byrokracii. Ak to chceme robiť, tak potrebujeme zaviesť jednoznačné pravidlá a systém povolovania a schvalovania. Navyše sa domnievam, že je dobré, že v členských štátoch je sná sa zlepšovať, je na E, všetkých ostatných členských štátoch, aby preukázali rovnakú mieru ambície. Takže, pani predsedajúca, som veľmi spokojný s týmto výsledkom. Myslím si, že to dáva dostatočný priestor na inovácie a v Európe je možné e, nastaviť cestu k zlepšovaniu ovzdušia a k riešeniu problému pri jeho korení. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mene e, Konfederácie Európskej levice, pani Štefanie Starec Martínez. 1 minúta 30. Logrado un consenso. Sme veľmi radi, že sa vám podarilo dospiehnúť kompromis v rámci tohto návrhu a myslím si, že je to veľmi dôležité pre celú Európu. Keď hovoríme pre celú Európu, myslíme takisto aj na Kanárske ostrovy, na Azory, na Madeiru a na hociakú inú európsku oblasť. Pretože si myslíme, že aj keď tieto ostrovy sú vzdielané, to neznamená, že európsky občania nemôžu využívať takisto aj e, ich e, čistý vzduch. Myslím si, že korporácie môžu využiť akúkoľvek e, legislatívne vákum preto, aby porušili porušovali eh, práva európskych občanov, ako aj eh, ničili ich zdravie. Myslím si, že musíme teraz brániť eh, záujmy európskych občanov a nie záujmy národných korporácií pretože to, čo sa stalo na Konárskych ostrovoch, kde bola potom postavená prvá Európska eh, eh, platforma eh, Európy, komisia by sa mala dohľadať na to, aby táto, toto nariadenie bolo riadne implementované, aby sa nedostávali niektoré znečisťujúce látky do atmosféry, pretože je to naozaj hamba, čo sa stalo a čo sa deje teraz s Volkswagenom, ktorý od 2009 mohol takto veselo podvádzať, nič sa nič neurobilo, až kým tento škandál nevybuchol. Teraz je veľmi dôležitá téma v rámci klimatických zmien, otázka posilných palív, ale keď budeme neustále naďalej využívať naše prírodné zdroje, tak tým pádom budeme pokračovať naďalej bez toho, že by sme urobili rázny obrat. Čo budeme robiť potom na konferencii v Paríži? Myslím si, že teraz je najdôležitejší okamih na to, aby sme urobili niečo. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mene e, zelených e, Bajs Aikut 1 minúta 30. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade menom našho tieňového spravodajcu, ktorý nemohol žiaľ dnes prísť, pán Mišel Devazi, by som chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Gžibovi za odvedenie vynikajúcej práce. Myslím si, že si všetci ceníme čo sa mu podarilo dosiahnuť v tejto téme. Doteraz sme hovorili o e, emisiách pri zdroji, hovorili sme dnes po obede o autách, teraz hovoríme o stredne veľkých spalovacích zariadeniach. A ak mám byť spravodlivý, ak voči sebe chceme byť spravodlivý a otvorený, tak je veľmi komplikované tvoriť nejakú legislatívu. Lebo vždy, keď hovoríme o kvalite vzduchu, ľudia tvrdia, že nie. Najdôležitejšie je nastaviť politiku tak, Eh, aby sme riešili eh, to znečisťovanie pri zdroji. Ale vždy, keď sa dostaneme k tomu zdroju, tak eh, zrazu je veľký dopyt v tej politike pre predlženie termínov, pre vytváranie určitých dier a zadných vrátok a výnimiek a presne to sa dialo aj tu. A v tomto zmysle je škodou, že rada tu nie je vôbec zastúpená, pretože rada tá skutočne viedla v, tom, v tej snahe vytvárať v tejto legislatíve diery, zadné vrátka e, a výnimky. Ja si myslím, že sa snažíme do istej miery reagovať na problémy, ktoré sú palčivé. Minimálne 20 e, emisí e, spada, spada pod národné emisné stropy. Ale vždy, keď pracujeme na, také, na, na, na takéto politike, tak by sme mali byť veľmi obozretní, veľmi opatrní, pretože my, e, sa, my, my budeme mať problém potom splniť tie štandardy, e, ak si tam nastavíme toľko výnimiek. Všetky, vo všetkým zdrojom by sme mali pristúpať rovnako a rovnocene a výsledok by bol možno ešte lepší, keby rada spolupracovala na trocha vyššej úrovni. Ďakujem, pán Eichhout. Máte modrú kart, kartu od pána Etriča. Akceptujete ju? Pán Etrič, položte svoju otázku. 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste akceptovali modrú kartu v takejto neskorej hodine. Ja veľmi stručne poviem, vy, vy hovoríte o boji proti znečisťovaniu pri zdroji. Hej? A, a zdrojom má byť priemysel, ale bez priemyslu nebudú žiadne financie, ale teda vôbec e, žiadna terciálna sféra, ktorá by zaplatila za tie ašpirácie, ktoré vy, vy vyjadrujete, teda samozrejme ten čistý vzduch. Čiže vy tvrdíte, že uh, uh, by sme mali uh, riešiť priemysel, ale podľa mňa všetky opatrenia by mali byť e, priateľské voči odvetviu e, alebo voči priemyslu tak, aby, a zároveň aby riešili ekologické e, veci. Áno, hovorí pán Bas Eichhout, ak ste počúvali, čo sme tu hovorili, tak, ja, tak iste viete, že v tejto veci som bol veľmi, veľmi priateľský voči priemyslu, ale v tejto chvíli uh, platíme miliardy v zdravotníctve z dôvodu znečisteného vzdušia a to sa týka všetkých. Ja si myslím, že aj vy súhlasíte s princípom znečisťovateľ platí a my tu robíme to, že tí, ktorí znečistujú, tak tí by mali platiť. A nie všetci, celá spoločnosť, že bude platiť za e, škody, ktoré spôsobujú tí znečistovateľe. Ja si myslím, že aj z vašej strany je to politika, ktorú by ste mohli uvítať. Danke sehr. Ďakujem veľmi pekne. Teraz jedna minúta. Pán Pernikola v mene EFD. E, e, D. No, je pravda, že tento legislatívny návrh odstraňuje dieru v legislatíve pokiaľ ide o stredné veľké spalovacie zariadenia, ktoré nikdy neboli ošetrené, pokiaľ ide o legislatívu. Avšak nemôžeme nahradiť vákum ničím. Nie je tu žiadna vôľa, ktorú by sme cítili, že e, chceme e, obsiahnuť všetky tie znečistujúce prvky, ktoré sú veľmi toxické pre ľudské zdravie, ako je ortuď alebo dioxín, lebo mm, mm, mm, s tým pádom by smernica vôbec nebola završená. Avšak e, to, čo sme tu zakomponovali, tak to ešte vlastne aj oslabilo návrh komisie. Príliš dlho, 15 rokov, robíme preto, aby sme vôbec implementovali a 15 rokov vlastne všetky tieto ropné platformy offshore ďalej veselo znečistujú životné prostredie a naše ovzdušie. Preto by sme mali sa snažiť nájsť ekologické riešenie, využívať nové zdroje, ktoré sú naozaj čisté a ktoré sú lacné. Myslím si, že teraz už platíme neviem koľkokrát ropným a elektrárenským nadnárodným spoločnosťam za to, že oni si z tohto len profitujú. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A teraz menej nezaradených Zoltán Balč Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne za udelenie slova keď e, sme e, sa stretli v júni, komisia e, sa videla v tom zmile, že Európska únie na medzinárodných fórach prislúbila znižiť objem znečistujúcich látok, ktoré vylučujeme do E, e, životného prostredia a budeme e, príkladom pre ostatné krajiny. Mali by sme byť na to hrdí, ale pozrite sa na kauzu Volkswagen. Je dobré robiť pekné vyhlásenie, ale nemôžeme nebyť prekvapenými tým, čo sa stalo s Volkswagenom. A takisto, čo sa týka našich povinností. Domnívam sa, že nejde o to, aby sme všetko napravili. Je dôležité príjmať smernicu, ale Existujú ďalšie e, zaujímavé súvislosti s znečisťovaním e, ovzdušia e, a to ovplyvňuje zdravie viacerých občanov. Komisia gratulovala spravodajcovi a to je dobré, pretože obsahuje veľmi dôležité pozmeňujúce návrhy, bez ktorých by správa nebola priateľná. A teraz pani, pani Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, ďakujem spravodajcovi aj e, pánovi komisárovi za to, že tu je. Ja si myslím, že spravodajcovi sa podarilo odpolitizovať túto tému a e, to je veľmi dôležité, keď hovoríme Ehm, keď hovoríme o stredne veľkých spalovacích eh, agregátoch, to sú napríklad mobilné, to, to sú zároveň tiež mobilné eh, elektrárne a generátory eh, v odláhlejších oblastiach, na vidieku, na ostrovoch a tak ďalej. A toto sa týka mnohých ľudí. A my v minulosti sme už robili veľa na zlepšovanie kvality vzduchu, ale tá istá kvalita vzduchu ešte stále v istej časti Európy nesplňa normy. A dobrá legislatíva tá má byť dobrá pre kvalitu vzduchu, pre zdravie občana. Preto by tento návrh nemal otvárať žiadne zadné dvierka, nemal zavádzať žiadne ďalšie výnimky, aby sme podrývali e, vykonateľnosť tejto legislatívy aby sme ohrozovali ďalej zdravie občanov. A preto je veľmi dôležité, aby komisia v eh, rozumnom termíne zhodnotila, či eh, tie hraničné práve hodnoty by mali byť revidované, znížené na báze nových technológií, pretože my nemôžeme eh, dovolovať ďalšie výnimky vyšších a vysokých emisných hraníc, ak je, ak sú k dispozícii technológie, ktoré by sa dali nasadiť a sú zaplatiteľné. E, vývoj ide dopredu veľmi rýchlo, ale tieto ambície by nemali e, nám zabrániť e, uvažovať aj nad reálnou vykonateľnosťou, tvorbou, pracovných príležitostí a ekonomickými aspektmi, pretože ohrozovanie ekonomickej aktivity to by nemalo byť cieľom tejto legislatívy a to nikde v Európe. A my by sme sa nemali nechať zaslepiť istým fanatizmom a e, preto si myslím, že široký súhlas e, mnohých frakcií e, je veľmi dobrým signálom, že v tejto otázke sme sa ubrali správnym smerom v ochrane ovzdušia. Ďakujem pekne. Žil Parnio, jedna minúta. Pani predsednička, pán komisár, niekoľko týždňov pred COP21 obmedzenie emisí CO2 a takisto aj zlepšovanie kvality ovzdušia sú tým, čo nám leží najviac na srdce a opakujeme, čo všetko môžeme urobiť preto, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám a aby sme mohli e, zlepšiť naše ovzdušie, ktoré dýchame. V Európe jedna štúdia dokázala, že 348 tisíc úmrtí ročne sú spôsobené práve zlým ovzduším nezdravým ovzduším. Preto by sme mali urobiť všetko, preto aby sme toto vzdušie v Európe zlepšili a ja vítam túto dnešnú správu. Podarilo sa nám získať eh, obmedzenie eh, emisí eh, rôznych znečišťujúcich ako je NOx, SO2 a tak ďalej. Ehm, ďalej, pokiaľ ide aj o CO2, toto všetko bude ešte k tomu pridané. Potrebujeme potrebné, dostatočné informácie preto, aby komisia čo najrychlejšie schválila túto legislatívu. Pani predsednička, ako spravodajca pre COP21 21, za náš parlament. Ja vítam, že táto správa bude dobrým signálom, dobrým politickým signálom pre to, aby sme mohli ďalej bojovať. Now the floor is to Ďakujem pekne. Teraz Julie Gerling, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Menom mojej delegácie by som chcela privítať túto dohodu, ktorú sa potreba dosiahnuť, hoci viem, že tie rokovania boli veľmi zložité. Táto dohoda však napriek tomu predstavuje veľmi dobrý kompromis medzi viacerými rôznymi a e, nezriedka protichodnými e, stanoviskami. A preto by som chcela poďakovať spravodajcovi za to, ako e, veľmi skúsene viedol túto loď tých rokovaní eh, okolo útesov. Ja si myslím, že treba túto legislatívu nasadiť do praxe čo najskôr, pretože kvalita vzduchu je jedna, jeden z problémov, ktorému momentálne v Európe čelíme. Veľmi ľahko sa žiadajú zlepšenia ale, alebo dokonalosť, ale dokonalosť je niekedy nepriateľom dobrého, ako sa hovorí v angličtine. A preto si myslím, že je treba prihľadať na reálnu situáciu a nastaviť e, podmienky tak, aby sa umožnili aj investície, e, aj to, aby mohli byť e, zavedené nové technológie, generovali nové investície. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Nils Torvalds, jedna minúta. Dank. Ďakujem veľmi pekne. Diskutujeme o kvalite vzdušia takmer celý deň. Zohľadneme rôzne aspekty vyjadrujeme e, znepokojenie a oprávnenie. Práve predtým, ako som vycestoval do Štrasburgu, prečítal som vo Fínsku zaujímavý článok, e, že v Laponsku, vo Fínsku je najčistejšie vzdovie. To nie je žiadna náhoda. E, tam žije menej ako dve osoby na jeden kilometr štvorcový ale e, e, e, čistý vzduch je dôležitý, ale nie je to všetko. Teraz máme rozumný kompromis a príslušné zariadenia vo všetkých členských štátoch sa budú snažiť o boji s znečisťovaním životného prostredia, ale čo nás znepokojí je to, že nasadzujeme jedno riešenie pre všetkých. Loponsko je dobrým príkladom ako viete, e, v Laponsku máme e, studené zimy a práve preto odtiaľ prichádza Santa Claus. E, takže to je na všetko. Ďakujem pekne, ale nemáme ešte Vianoce. Ďalej vystupí pani Katažina Konečná, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúci, vážené kolegyne. Pani predsednička, vážení kolegyne, kolegovia, Európsky parlament a takisto Európska legislatíva sa zaoberá veľmi dlho obmedzením emisí zničiteľ látok pre hm, spôsobených eh, stredne veľkými spalovacími zariadeniami do 50 MW. Podarilo sa nám dosiahnuť veľký úspech, preto sme radi, že sme obratili našu eh, pozornosť aj na spalovacie zariadenia pod 50 MW, kde sú ešte veľké rezervy. Myslím si, že pokiaľ ide požiadavok na znižovanie emisí síry, to možno zašlo trošku ďaleko pretože tieto limity môžu byť v niektorých eh, krajinách eh, môžu mať eh, kontraproduktívne účinky, napríklad odstavenie malých tepláren môže dôjsť k rozvoju miestneho vykurovania na uhlie, kde sú emisie veľa vyššie, ale návrh smernice podporím tak či tak. Avšak domnievam sa, že musíme do budúcna sa zaoberať takisto aj lokálnymi vykurovacími zariadeniami. U nás v našom kraji sú to práve takéto lokálne tepelné elektrárne, ktoré e, spôsobujú najviac emisí, ale takisto aj z prihraničnej oblasti, nielen v našej oblasti. Všetko toto by sa malo týkať malých aj veľkých, všetkých členských štátov EÚ. Buďme féroví, chovajme sa k sebe fér a urobme všetci tak, ako to bolo dané teraz pani Julia Reid, jedna minúta. Vážená pani predsedajúca, naša politická skupina e, e, sa domnela, že je dôležité zlepšovať kvalitu vzdušia v Európe, ale sme proti návrhu komisie vytvoriť novú legislatívu únie v tejto oblasti. Sme proti e, e, e, smernice o ekologickom dizajne a o priemyselných emisiách a preto budeme rozhodne proti smernici, ktorá sa bude e, vzťahovať na všetky stredné spalovacie e, zariadenie. Sme proti povinného programu, ktoré sa bude vzťahovať na všetky nové zariadenia, pretože nedomnievame sa, že túto vec treba e, opravovať a musia to robiť nevolení e, byrokrati z Bruselu. A naopak podporujeme tie výnimky z smernice, ktoré e, uľahčujú vplyv tejto perspektívnej úpravy E, všetky títo právne základy nezajistuje právnu istotu pre investorov. E, e, Zdrahajú sa pre ďalšími investíciami a to ohrozuje systém investície a produkcie a dodatočná regulácia nebude prispievať k industrializácii Európy. Európa musí byť konkrétne schopná pri vytváraní pracovných miest a zvýšení produktivity. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Marianne Petir, dve minúty. gospođo predsjednice, gospodine povjereniče. Onečišćenje... Ďakujem pekne, pán pre, pani predsednička, pán komisár. E, znečistenie ovzdušia má veľký dopad na zdravie našich spoluobčanov. Pre údaje, ktoré máme k dispozícii zo strany Airpuru, e, Európskeho programu z roku 2013, hovorí o tom, že počet e, skorých úmrtí dosiahol v roku 2010 400 eh, tisíc eh, ľudských eh, obetí. Práve toto všetko bolo spôsobené znečistením ovzduším. Keď si predstavíme priame hospodárske dôsledky alebo náklady, predstavujú 15 miliard eur, pokiaľ ide o stratu na, mm, za každodenné za každodennú prácu a takisto aj v ďalších oblastiach. Posledná e, správa Európskej e, centrály pre kvalitu ovzdušia nám ukazuje, že priemerne kvalita ovzdušia v Európskej únie sa zlepšila od roku 2003, avšak e, problém znečistenia ovzdušia v Strednej Európe a v niektorých ďalších oblastiach tohto kontinentu je ešte stále veľmi výpuklý. Musím povedať, že pokiaľ ide o tieto údaje viaceré e, oblasti e, ešte stále majú e, veľa týchto stredných spalovacích zariadení, ktoré nie sú monitorované. napriek tomuto, napriek všetkým krokom, napríklad v oblasti Bosny Hercegoviny a v, v cezhraničnej oblasti medzi našou hranicou a Bosnou Hercegovinou, my Eh, sme týmto ovplyvnení. Ja chcem teda privítať eh, túto legislatívu, ktorá môže odstraniť eh, legislatívnu ne, vákum. Je to naozaj potrebné, je potrebné žiadať minimálne Prahy pre stredné spaľovacie zariadenia od 1 do 50 MW s tým, že sa bude snažíme čo najviac znižiť administratívnu záťaž, ktorá by z toho vyplývala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Karlo Sorine, jedna minúta. Sr. komisár, o relatório em apreciação ganhou uma Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, je, toto je téma veľmi dôležitá aj vzhľadom k tomu, že sa blíži sami do klíme a celá diskusia o emisiách je samozrejme veľmi dôležitá. Samozrejme aj v nadväznosti na diskusiu, ktorá dnes prebiehala a prebieha ohľadom emisí z motorových vozidel. Je ten cieľ znižovania emisí samozrejme dobrý, pretože ide o kvalitu nad Európou a okolo všetkých nás, a, ale je veľmi dôležité mať na toto aj technológie. Európa by mala rozvíjať ekologickú ekonomiku a ak chceme zlepšovať životné prostredie, nemali by sme ho vidieť ako problém, ale ako príležitosť zlepšiť sa aj v technologickej oblasti je veľmi dôležité, aby to, čo tu robíme, aby sme to spojili s e, európskou energetikou. A v tejto chvíli, keď e, sa venuje toľko pozornosti v tejto oblasti na medzinárodnej sfére, by sme mali byť inovatívni a to tak e, voči sebe, alebo teda u nás, ako aj voči druhým. A táto smernica by to mohla pomôcť. My by sme mali zabezpečiť, aby spalovacie zariadenia boli menej znečistujúce. Ďakujem pekne. Teraz Eržen Tošanovský, jedna minúta. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, ako svedčia jednotlivé merenia v prihraničných oblastiach členských štátov, v niektoré oblasti eh, trpia značným znečistením vzdušia, znečistenie z jednej krajiny sa dostáva na zemi iného štátu a v jednotlivých krajinách častokrát práve vo vzťahu k malým zdrojom platia eh, rôzne výnimky a snaha o vyriešenie tohto problému menších zdrojov je nepochybne dôležité. Samozrejme, je komplikované racionálne ovplyvňuje práve menšie zdroje a obmedzovanie emisí z veľkého počtu týchto e, zdrojov na veľkých plochách je ozajstným problémom. Aby sme dosiahli skutočné výsledky pri znečisťovaní ozušia, treba komplexne pristupovať k tomuto problému, aby neišlo iba o administratívnu reguláciu, aby jednotlivé kroky sa sprevádzali motivačnými nástrojmi, vrátanie nevyhnutnej osvety treba E, e, stimulovať záujem o e, modernizácie zdrojov, vrátanie podpory inovácie alebo výskumu moderných energetických zdrojov, ktoré splňajú požadované sprísnené limity. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem. A teraz pán Junus Ďakujem pekne, pán komisár. Ja vítam samozrejme tento návrh, ale jeden bond eh, mm, absolútne nechápem, to je vlastne vyučenie tých ultraperiférnych regiónov, aby mali eh, aby mohli využiť túto veľmi dobrú smernicu. A čo sa teda s týmto stalo, pretože keď ja som volený za ultraperiférny e, región a preto som proti tomu, to vylúčeniu, pretože my nebudeme mať potom profit z takéto veľmi dôležitej smernice, a e, táto, ktorá môže mať vlastne veľmi e, priaznivý dopad na ľudské zdravie. Nechá Pem, prečo to bolo možné a ako ste, prečo ste sa rozhodli inak konať, keď Eh, z oči voči týmto mm, regiónom, ktoré majú trošku špecifickejšie podmienky. Častokrát eh, to mm, není eh, správne zavadzané, preto proti tomu protestujem a chcem vyzvať kolegov, aby hlasovali za moje pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložil. Ďakujem. Mm, Ďakujem pekne. Teraz pán Aterič, jedna minúta. Ďakujem. Takže tu sme sa dostali. Máme novú smernicu na boj proti znečisťovaniu e, vzdušia. Chceme e, e, čisto vzdušie som zo stredu Anglie, z čiernej krajiny, pretože počas priemyselnej revolúcii mali sme čierne vzdušie, mali sme veľa smogu a mnohí ľudia zomerali na znečistovanie vzdušia, takže veľmi dobre chápem tým požiadavkám. Ale počas viacerých rokov E, išlo o viacej iniciatívy, pretože e, industrializácia e, znamenala aj opatrenie britskej vlády na vylepšenie ovzdušia. Myslím si, že Spojené kráľovstvo nemali by podliehať novým úpravom únie. Domnievam sa, že si poradíme samým ale ktokoľvek to rieši, mal by byť podľa mňa veľmi opatrný, aby neuplatňoval opatrenia, ktoré by poškodili alebo e, komplikovali výrobu. Naše hospodárstvo si poradí e, e, s takýmito krokmi, ale vyzývam k opatrnosti a chcem, aby Spojené kráľovstvo išlo vlastnou cestou. Teraz pani Katažina Lukaševská, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Nepochybenie mm, klimat, e, politika e, pre klímu a energetiku je jednou z kľúčových záležitostí v Európskej únie vzhľadom k, tým, k tej nedávnej kríze a e, ten význam týmto len vstúpa. a pre členské štáty a pre Európsku úniu je tu teraz jedna veľká výzva, osobitne ak si uvedomíme, že emisie znečistujúcich látok do ovzdušia predstavujú, alebo teda spôsobujú takmer 400 tisíc predčasných úmrtí a náklady na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s poškodeniami zdravia spôsobenými znečistením ovzdušia e, predstavuje okolo 300 miliónov eur a doteraz. A e, teraz k Volkswagenu. Každý, kto rozmýšľa zodpovedne, si musí položiť otázku, čo sme urobili priemyslu, že priemysel ide tak ďaleko, že, e, že začne podvádzať. Nezavádzame náhodou príliš prísne požiadavky, alebo je to len jednorazová záležitosť, e, teda len prípad Volkswagenu. Ja som bola veľmi rada, že takéto úvahy boli zvážené a môj, e, môj kolega Andrej Gřip si zaslúži poďakovanie za odvedenú prácu a za to, že zohľadnil e, názor všetkých zúčastnených. Je veľmi dôležité pre nás aj pre ostatné orgány Európskej únie, aby podnikali opatrenia, ktoré budú zviazané s, so zdravým rozumom a s istým princípom opatrnosti. A myslím si, že e, redukovanie SO2, CO2 a prachových častíc umožní dosiahnuť najdôležitejšiu vec, ktorým je ochrana ľudského zdravia a životného prostredia a zároveň to nebude viesť k ďalšiemu finančnému alebo administratívnemu bremenu na pleciach malých a stredne veľkých podnikov v tomto sektore, čo môže zvýšiť náklady na výrobu tepla elektriny a tým potom zvýšenia náklady pre konečného spotrebiteľa. Ďakujem pekne, pani Karin Kadenbach. Jedna minúta, vážená pani komi, e, e, vážený pán komisár, vážená pani predsednička. Teším sa, že dnes e, e sme mali e, diskusiu s menším počtom výnimkom, aby to bolo pochopiteľné pre Európanov. Musíme mať jasné, pokiaľ ide o naše cieľe. Pri tomto opatrení ide o to, aby sme zabezpečili e, pre Európu e, e, čisto vzdušie, aby 500 tisíc ľudí v Európe nezomeralo predčasne kvôli s týmto súvisiacimi chorobami vrátania rakoviny. Hovoríme dnes o tom, že s tým spojené náklady až do 9 miliard ročne. Tomu by sme mali zabraniť Napokon e, preukázali sme, že nejde o to, aby sme šikanovali podniky, aby sme e, primali iba opatrenie. Máme jasne stanovené cieľe a domnívam sa, že tento kompromis je rozumný, pretože je e, opravnený a zodpoveda požiadavkám Európanov, ako aj tým opatreniam, ktorý, s ktorými dokážu fungovať naše podniky. Mali by sme to podporiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz David Bohdan Jackevič, jedna minúta. Pani przewodnicząca, Spravozdanie pána posla. Pani predsedníčka, správa pána poslanca Andreja Gríba sa týka veľmi dôležité a vážnej veci. Nedostatok dostatočná legislatíva, eh, pokiaľ ide o stredne veľké spaľovacie zariadenie, je naozaj veľkým eh, legislatívnym vákom. Malo by to byť našim cieľom obmedzovať škodlivé emisie do atmosféry, ale zbytočne e, detailná legislatíva môže ohroziť e, aj hospodárstvo v jednotlivých oblastiach. Keď v EÚ e, príjmame také dusivé opatrenia, ktoré majú dopad na hospodárstvo. Na druhej strane Čína, India, Japonsko a USA sú hluchí voči výzvam na zavedenie takýchto noriem, tak eh, nerobíme dobre. Európske eh, podniky majú stále horšie podmienky pre eh, fungovanie v, v konkurencii pre európskych občanov, to znamená stratu tisíckov cok pracovných miest. Preto sa musíme zamýšľať nad takýmto riešením tak, aby to nebolo akýmsi ďalším nákladným, ale neefektívnym legislatívnym predpisom. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz, pani Bojlen, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. I keď nesúhlasím so viacerými výnimkami obsahnutými v správe, vítam e, e, túto legislatívu, pretože stanovuje eh, emisné limity pre stredne veľké spaľovacie zariadenia. Robí to prvýkrát. Zaplňa tým medzeru medzi veľkými a strednými hm, spaľovacími zariadeniami znečistovanie eh, vzduchu je najväčším eh, zabijakom v Európe v Írsku 120 tisíc eh, predčasných umrtí ročne sa pripisujú tomuto zdroju a znamená to náklady 3 miliardy eur. To e, znamená veľké škody pre zdravie a rozpočty. Musíme e, si všimať dopady pre životné prostredie a nemôžeme e, si dovoliť otáľať s potrebou zniž, zlepšenia životného prostredia. Takisto okrem zniženia CO musíme veľmi vážne posúvať v boji s znečisťovaním. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Eh, eh, Šedor, eh, dve minúty. Ďakujem pekne. Napriek značnému pokroku pri riešení znečisťovania ovzdušia, vratanie oxidov síry, napriek tomu viaceré normy, ktoré presadzujú Európska únia a Svetová zdravotnícká organizácia sa neplnia a styčovacie látky stále zhoršujú náš život, kvalitu života a životné prostredie a je to napokon aj z finančného hľadiska veľmi e, nákladné a e, náklady e, znamená 200 300 e, miliard eur ročne a preto som veľmi rád, že schválením tejto legislatívy môžeme zaplniť medzeru medzi smernicou o ekologickom dizajne a e, emisiách a nebudeme e, robiť duplicitu vzhľadom na to, že 75 stredne veľkých spadovacích zariadení patria malým a stredným podnikom. Je dôležité nezaťažovať po administratívnej stránke takéto spoločnosti ani po finančnej a preto sa domnievam, že e, máme tu e, dobrý kompromis s potrebami ochrany životného prostredia a podporou podnikov. V neposlednom rade e, vítam aj flexibilné termíny, pokiaľ ide o systémy ohrievania na diálku a izolované systémy. Ďakujem pekne. A pani Petra Kompola na 3 1 minúta. Ďakujem veľmi pekne. Teraz veľmi neskoro večer e, e, hovoríme e, o naliehavej potrebe vylepšiť kvalitu životného prostredie v mestách ľudia už nevedia, akú kvalitu vzduchu majú. Domnievame sa, že sa dosiahol dobrý kompromis v niektorých oblastiach e, Európy korita ovzdušie je horšie e, ako inde. E, treba zozať plne nepotrebný požiadavek. Sme spokojní s dosiahnutým kompromisom, pretože umožňuje dosiahnuť určité vylepšenie v tých oblastiach, kde existujú aj biologicky priateľné zdroje. Je dobré, že e, e, sa zohľadnila potreba mať e, rezervné zariadenia a takisto potreba presadzovať čisté technológie. Ďakujem veľmi pekne a pred postupom, keď aj vystupí Jan Cofoli, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem vyjadriť svoje presvedčenie tým, že chcem naozaj podporiť toto opatrenie, ktoré je veľmi relevantné. Ako to už bolo povedané, odstraňuje nám legislatívne vákum, pokiaľ ide o stredne veľké spaľovacie zariadenie s príkonom od 1 do 50 MW. Avšak tieto spaľovacie zariadenia predstavujú 80 celkových spalovacích zariadení, ktoré sú využívané pre eh, rôzne účely, napríklad eh, vyrábanie výroby elektrik, avšak eh, zároveň spôsobujúce nečistenie vzdušia oxidmi oxidom siričitým alebo CO2, prachovými časticami a tak ďalej. Toto predstavuje naozaj veľmi dôležitú eh, výsledok práce našeho spravodajca, ale no, takisto tieňového spravodajca Lučieho, ako aj ďalších kolegov, ktorí, počas, ktorí začali už eh, na tomto pracovať počas talianského pracovníctva. Je to naozaj odvážny návrh, ktorý eh, chce aplikovať takéto opatrenia na stredne veľké spodávacie zariadenia, čo môže význačným dielom pomôcť k znižovaniu ovzdušia, e, e, znižovaniu znečistenia ovzdušia a môže to mať veľký benefit pre všetky podniky. A teraz e, nastupuje postup aj Pán Santos, jedna minúta. Pani predsednička, táto legislatíva už ledva začala a ukazuje, e, ako veľmi dobre môžeme naštartovať e, legislatívu, ktorá je v synergii s e, dobrým ovzduším. Môže to mať veľký dopad aj na mm, zdravie a znižovanie znečistenia. Vďaka tejto, tomuto návrhu môžeme mať v dispozícii také technológie, ktoré by mohli obezniť emisie s jasne stanovenými cieľmi. Je teraz veľmi dôležité mať však e, výnimky pre ultraperiférne regióny, pretože vieme, aký je dopad e, takýchto, takéto legislatívy na takéto vzdialené regióny, čo, ako to môže spôsobiť e, technické ako energetické problémy pre tieto regióny, ako sú napríklad Azory. Ja tu zastupujem Azory a to je jeden z príkladov, ktorý je veľmi pozitívny, pokiaľ je o zlepšovanie ovzdušia práve kvôli tomu, že neustále sa zasadzujeme za to, aby e, toto ovzdušie a takisto aj životné prostredie bolo priaznivé. Ďakujem veľmi pekne. Pán Notis Marias, tiež jedna minúta. Ja by som chcel využiť túto príležitosť a rád vás informoval o veľkom probléme, ktorý momentálne, e, ktoré momentálne čelí moja krajina Grécko po uplynulých niekoľkých zimách, e, pretože najmä v Atenách a v Tesalonikách e, sa objavuje smog, ktorý vyplýva zo zvýšenia daní na vykurovací olej a elektrínu na vykurovanie. Mnoho z, naš, mnoho z mojich spoluobčanov hľadá iné spôsoby vykurovania, lacnejšie spôsoby a Pali, palia napríklad materiály, ktoré nie sú vhodné na pálenie, produkuje to obrovský problém, pretože tým vzniká veľa dymu, takže je tam smog, ktorý tam dlhé roky nebýval, takže e, ja apelujem na grécku vládu, aby znížila daň na tieto vykurovacie suroviny na 0%, teda ide o vykurovacie olej a elektrínu určenú na kúrenie, a pretože je, pre nás, je, je pred nami zima, tak e, to je znova jedna atomová bomba aj v, Aten, aj v Tesalonikách, teda v Solúne, kde e, tam e, to je úplný výbuch, ktorý teda je tam smog. Ďakujem ďalším rečníkom. Posledným rečníkom je Punistorpe. Sie haben das Wort. Nech sa páči, máte slovo. Ačiū pirmininkė pritariu šiam pranešimui kuris nustato griežtas oro. ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca ja podporujem túto správu ktorá obmedzuje emisie a je veľmi správne zaviesť aj e, výnimky do roku 2030 na e, spalovacie zariadenia využívajúce biomasu. Vzhľadom k zjavným geopolitickým dôvodom v Litve my sa snažíme prejsť na obnoviteľné zdroje energii a mnoho obcí ešte stále využíva e, teplárne, ktoré by nesplnili tie e, hranice, alebo teda limity, ktoré stanovuje nová smernica. A preto by som chcel apelovať e, komisiu, na komisiu, aby umožnila alebo aby stanovila podmienky tak, aby aj tieto nové, alebo teda, pardon, tieto staré teplárne mohli splniť tieto hranice, pretože E, využitie vlastných zdrojov na, na modernizáciu týchto spalovacích zariadení e, by e, nebolo možné, nie je to možné, nie je ich dosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán komisár Hogan, ešte raz opätovne máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení páni poslanci. Viacerí z vás ste stretli vo svojich vystúpeniach, že ster, e, smernica o stredne veľkých spalovacích zariadeniach vylepší zdravie, zdravie občanov a dúfame, že čoskoro nasledujú, budú nasledovať ďalšie právne úpravy. Viacerí ste použili potrebu e, e, používať e, biomasy, ale v prípade prísnych kontrolných opatrení to bude znamenať zniženie kvality vzdušia. Využitie smernice umožní rozumne využívať biomasu vrátanie zníženie počtu e, častíc. Niektorí z vás ste e, požadovali e, bližšie vysvetlenie ohľadom toho, ako bude platiť táto smernica v prípade stredne veľkých spravovacích zariadení. Spravodajca, tenevý spravodajca sa snažia minimalizovať záťaž pre malé a stredné podniky a práve e, tento cieľ sme mali e, na zreteli. Chceme dosiahnuť čo najlepší pomer medzi nákladmi a výnosmi e, pre malé a stredné podniky. ratami s postupným zavadzaním limitov a musíme taktiež znižiť požiadavky pre malé a stredné podniky. Pán kolega Amerží E, situácia e, v najzelenejších e, regiónoch nie je predmetom nevšimnutia si. Máme aj návrhy, ktoré sa dajú použiť aj v najzelenejších regiónoch, ale členské štáty musia urobiť potrebné opatrenie, aby riešili situáciu v týchto regiónoch s prihľadnutím na ich špecifika. Nemôžeme mať rovnaké kritéria na ostrovoch e, rovnaké ako na pevnine. E, domnievam sa, že budete súhlasiť, že toto je legitímny postoj. V každom prípade chcel by som mm, poďakovať všetkým e, z vás, ktorí ste súčasnili rozpravy. Budem to tlmočiť kolegovi Velovi. Ďakujem pekne spravodajcom, tieňovým spravodajcom a všetkým z vás, ktorí ste prispeli k e, príprave dokumentu e, a takmer e, jednomyselnej podpore. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mm, ako posledný vystupí pán spravodajca Gžip. Ďakujem rovnež pánu komisážovi za... Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne, pani predsedajúca, ďakujem aj komisárovi, najmä za zdôraznenie skutočnosti, že ide o výsledok práce celého rokovacieho týmu. Myslím si, že kompromis, ku ktorému sme sa dopracovali, je dobrý a že bude chrániť tie cieľe v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sme si stanovili. Ehm, zmeníme istý pohľad a, e, na vec a znížime počet e, chorôb, ktoré spôsobuje znečistenie ovzdušia. Tento návrh, tento kompromisný návrh tiež e, má významné dopady na podnikanie, na podniky, či už malé a stredne veľké podniky, alebo samotné členské štáty, ktoré môžu mať e, problémy s, so stredne veľkými spalovacími zariadeniami. Ja by som chcel tiež poďakovať e, predsedovi Lavia, ktorý bol prítomný počas celého procesu rokovaní a e, navrhol, aby si členské štáty mohli stanoviť aj prísnejšie štandardy, než určuje smernica pokiaľ sú k dispozícii špičkové technológie. A teda členské štáty majú jednoznačne možnosť si stanoviť vlastnú politiku v tejto oblasti. Tu sa obraciam na kolegu z Británie. Môžu si stanoviť svoje vlastné, svoju vlastnú cestu vždy, ak je možný a potrebný zásah. No a potom, sú tu ešte, potom je tu otázka výnimiek. Fakt, že e, sú výnimky, je dôsledkom určitého uplatňa zdravého rozumu, pretože my sa snažíme hľadať riešenia a snažíme sa hľadať e, riešenia tam, kde sa používajú napríklad neobnoviteľné zdroje energii, e, na rozdiel od biomasy a v dôsledku toho e, žiaľ stúpajú emisie prachových častíc a tam musíme potom zvažovať ekologický dopad voči ekonomického dopadu. Čiže ak vyžadujete od členského štátu, aby prešiel na obnoviteľné paliva, ale potom bude musieť vybudovať nejakú, nejaké ďalšie zariadenie na čistenie z plodín, no tak e, jednoducho sa to môže ekonomicky nevyplatiť. Alebo e, treba počkať na koniec životnosti existujúceho zariadenia a potom zainvestovať do nového zariadenia. Takže toto je ten princíp. Každopádne, ja pani predsedajúca, chcem poďakovať všetkým tým, ktorí so mnou spolupracovali a e, chcem vyjadriť poďakovanie za výsledok, ktorý sme spolu dosiahli vo forme návrhu smernice. Teda ešte raz ďakujem za vyjadrenie vašej podpory počas e, tohto procesu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Tým končím rozprávu.